Die Sitzung ist eröffnet. Ich habe zunächst einen Antrag des Herrn Abgeordneten. Pán poslanec Golniš sa prihlásil k rokovaciemu poriadku. Nech sa páči, pán Golniš. Pán predseda, nemám mikrofón. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Ja chcem pripomenúť článok 118 rokovacieho poriadku, ktorý sa týka vypočutia, ktoré sa uskutočnilo včera e, s kandidátmi na výkonnú komisiu e, vo výbore LIBE a e, vo výbore AFET boli e, diskriminačné opatrenia prijaté a nedostali slovo nezaradení poslanci. Práve článok 118 rokovacieho poriadku odkazuje na článok 16 rokovacieho poriadku a tam sa hovorí, že ak koordinátori skupiny majú kompetenciu organizovať diskusiu, tak rečnícky čas sa e, rozdeluje e, podľa článku 100, 162 a tam sa hovorí, že nezaradení majú tiež právo na rečnícky čas. To je diskriminačné opatrenie a dúfam, že e, to nebude pozna- že nepoznačí práce tohto parlamentu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, celé to preveríme a dáme vám vedieť, ako to dopadlo. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ešte než sa pustíme do programu, Dovolte mi požiadať vás o pozornosť na chvíľočku. Pozornosť pre kolegu, ktorý tuto sedí hore po mojej lavici. Je to osoba, ktorá 10 ročia riadila alebo do podstatnej miery ovplyvňovala fungovanie nášho zasadnutia. Pán Dunstan, Paul Dunstan, má dnes posledný pracovný deň v našej snemovni. Pracovali ste tu naozaj 10 ročia, boli ste kľúčovou osobou pre riadny priebeh